Kolegovia, vážený pán komisár, otváram opätovne našu schôdzu. Zápisnica včerajšej schôdze a dokumenty, ktoré boli schválené, boli zverejnené. Nepredpokladám, že by z nich k nim boli nejaké e, námietky, tak ich budeme považovať za schválené. Včerajšia zápisnica je týmto schválená.